toto, vysielanie, e, toto zasadnutie sa vysiela mm, cez internet. Jeden e, z predstaviteľov EPP mm, e, odstúpil. To znamená, že EPP musí nahlasiť nejakého náhradníka. Toľko moje oznámenie. Odkazujem vás na náš buletín. Máme e, osobitnú správu dvoru auditorov ohľadom e, hotspotov v Taliansku. Chcem e, privítať tu predstaviteľa. Mám pani spravodajcu a spravodajkyňu. You, Ďakujem pekne, pani predsednička. S veľkým potešením chcem približiť osobitnú správu o reakcii Európskej únie na utečeneckú krízu a na prístup na základe hotspotov vzhľadom na dramatický náhraz migrácie počas rokov 2015 a 2016 eh, dvor auditorov eh, sa rozhodol, že preskúma eh, kľúčový aspekt migračných zmien, tzv. prístup na základe hotspotov. Vyhodnotili sme aplikáciu tohto prístupu v taliansko Grécku v období E, od ohlásenia v programe pre migráciu v maji 2015 až do konca leta 2016. Sústredili sme sa na dve otázky. Hovorili sme e, hovorili sme, či títo hotspoty sa zriadovali e, včas a mali dostatočnú kapacitu, aby E, e, riešili potreby, e, či existoval dostatočný koordinačný monitoringový mechanizmus a po druhé, či tento prístup na základe hotspotu bol efektívny z hľadiska správania toku migrantov, z hľadiska ich evidencie, odoberania otlačkov prstov a podobne. Hotspoty predstavujú dôležitý prvok správy migračného reťazca. Práve tu komisia, e, inštitúcie únie, členské štáty musia spolupracovať, aby pred, e, prekonovali spoločné výzvy, ktoré im brania v uplatnení tohto prístupu. Ak sa to nezabezpečí, potom celý migračný systém únie by mohol skolabovať. Počas svojej práce sme jasne uviedli, že mm, hotspot je iba jeden prvok v širších súvislostiach, pričom rozhodnutie idú nad ramec hotspotov a častokrát tieto rozhodnutia ovplyvňujú váhu a fungovanie týchto stredísk. Je dôležité zdôrazniť, že sme neskúmali e, vnútroštátne postupy, následné postupy, pokiaľ ide o, o azylové e, konania, mm, presidovanie a podobne. Hlavný e, záver spočíva v tom, že e, hospodie pomohli spravovať migráciu, i keď e, trvalo dlhšie, aby sa títo hospody zredili, avšak hospody sa okázali strategickou súčasťou reakcie na tú situáciu, ktorá sa rýchlo prerodila na ľudskú katastrofu. Avšak zároveň sme dospeli k záveru, že treba urobiť toho viac a pripravili sme 5 e, konkrétnych odporúčaní, ktoré by mali vylepšiť pomoc e, Európskej únie z hľadiska správovania migrácie. Poprvé treba riešiť nedostatočnú kapacitu hotspotov tým, že sa posilní infraštruktúra a v prípade Talianska sa zvýši počet e, hotspotov o dva hotspoty v porovnaní s pôvodným počtom. Odporúčame, aby všetci zainteresovaní urobili toho viac, pokiaľ ide náležité zaobchádzanie s maloletými bez prievodu dospelých. Treba urobiť e, viac, aby mali príslušné útočiska, aby dostávali ochranu a rýchly prístup k azylovému konaniu. Navyše odporúčam, aby komisia trvala na e, vymenovaní e, špecializovaných odborníkov pre deti v každom hotspote. Ďalšie odporúčanie sa týka toho, že komisia potrebuje naďalej trvať na E, e, nasadenie dostatočného počtu e, vnútroštátnych expertov so skúsenostiami a dostatočným mandátom. A napokon odporúčame, aby komisia vyhodnotila tento prístup, ktorý má kľúčový význam z hľadiska optimalizácie pomoci Európskej únie vo veci správania migrácie. Ďakujeme veľmi pekne za túto dôležitú správu a zo strany kto začne z týchto dvoch spravodajcov? Pani kolegyne, nech sa páči. Grazie, grazie, prezidente. Io desidero... Ďakujem pekne. Pani predsednička, veľmi pekne ďakujem zástupcovi dvoru auditorov za to, že nám priblížil eh, uvedenú správu Pokazali ste na dôležité body, na systém hotspotov. Ďakujem veľmi pekne pánovi Diongovi za veľmi dobrú spoluprácu pri príprave pracovného materiálu. Ďakujem eh, pekne za dobrú spoluprácu na samotnom znení. Správa dvoru auditorov, ako sme eh, to práve počuli, E, poukazuje na nedostatky e, systému pri spravovaní migračnej krízy. Žiaľ, reakcia Európskej únie e, nesplnila očakovania a treba pomenovať veci jednoznačne Grécko a Taliansko eh, mm, eh, vynaložili obrovské mm, úsilia a eh, finančná pomoc zo strany príslušných fondov a Europolov bola poskytnutá. Veľmi sa to vážime, ale to nestačí na to, aby sme si poradili s prítokom imigrantov, ktorý pokračuje. Taliansko a Grécko museli vynaložiť veľmi veľa prostriedkov, ľudských zdrojov, a e, ľudského úsilia, aby si poradili s veľkým počtom pristahovalcov. Ako som povedala, e, sa vyčlenili veľké čiastky, i keď e, ostatné štáty nie vždy boli pomocný. Keď sa dívame na štatistické údaje, na informácie z Medzinárodnej organizácie pre migráciu ohľadom E, pohybov v Stredomorí, e, treba povedať, že e, ide o 1 milión 100 tisíc ľudí a 85% z nich prišlo do Talianska, zvyšok do Grécka. Vzhľadom na tieto veľké počty bolo by podľa mňa správne povedať, že systém hotspotov sa osvedčil, i keď, ako poukázal na to dvor auditorov, sú tam aj určité nedostatky Vzhľadom na uvedené a na stále pokračujúci sa prítok e, pristahovalcov na naše územie, najmä na pobrežie e, Sicílie, v Taliansko a na e, grécké pobrežie, používajú sa prostriedky IFS a tu sa musia uplatniť rovnaké finančné pravidla, ktoré sa uplatňujú voči ostatným inštitúciám, aby sme vedeli reagovať pružnejšie. Treba posilniť e, objem prostriedkov vyčlenených e, e, pre štáty v prvej línii, aby vedeli zabezpečiť ubytovania pre pristahovalcov. Nesmieme pripustiť, aby tieto výdavky znášali iba vnútroštátne rozpočty Čelíme obrovským ťažkosťam pri realizácii systému eh, hotspotov v Taliansku. 80 migrantov sa náležitým spôsobom zaviduje a vďačíme za to značnému úsiliu pracovníkov hotspotov. Opätovne by som eh, sa chcela poďakovať dvoru auditorov za to, že poukázal na problém maloletých v eh, eh, hotspotoch, ktorí potrebujú pomoc odborníkov. Je to ešte ďalšie hľadisko, ktoré treba riešiť. Obchodovanie s ľuďmi, najmä maloletými, teda najzraniteľnejšími osobami, vystavenými obrovským rizikám tejto záležitosti musíme e, sa venovať tejto problematike e, vo väčšej miere. E, aj samotná únia musí vynaložiť väčšie úsilie. Existujú právne nástroje Europol a ďalšie inštitúcie pomáhajú vnútroštátnym orgánom v boji proti tomuto otrasnému druhu trestnej činnosti. Žiaľ, stretávame sa s e, veľkými problémami. Príslušné agentúry nemajú dostatok e, pracovníkov e, pre túto agendu. V materiáli, ktoré sme pripravili s pánom De Jugom, zdôrazňujeme, že hotspoty fungujú celkom dobre a že Taliansko sa snaží zradiť dva ďalšie od spotu avšak nie sú pochybnosti eh, o tom, že máme ešte pred sebou veľmi veľa práce. Ďakujem pekne eh, zástupcovi dvora auditorov a pánovi Dingovi za snahu a spoluprácu pri príprave tohto materiálu. Kolega Dijung, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Takisto ďakujem eh, pánovi Weisbergovi z dvoru auditorov za približenie osobitnej správy pre mňa bolo veľkým potešením e, spolupracovať s kolegyňou Katičiny a môžem iba zopakovať to, čo ona povedala o našej spolupráci. Myslím si, že obaja sme mali určitý problém s touto osobitnou správou. S tým súhlasia aj dvor auditorov. E, totiž v správe e, ide iba o určité hľadisko samotného procesu. Hotspoty sú na to, aby zaevidovali pristahovalcov prijeli od nich žiadosť o azyl. Ale nesmieme vnímať hotspoty e, mimo e, celkového konania. E, ide tu o hĺbkové preskúmanie žiadosti o azyl a v prípade zamietnutia žiadosti ide aj o návrat žiadateľov. To znamená, že ak nemáme zriadený celý reťazec ťažko budú efektívne fungovať hotspoty, najmä vzhľadom na veľký počet utečencov, ktorí stále prichádzajú do Talianska, ale aj v Grécku som počul, že tieto čísla e, narastajú. Ak nemáme e, k dispozícii celý systém, potom e, samotné hotspoty predstavujú potrebné riešenie. A to je celkový problém v súvislosti s osobitnou správou. Radi by sme videli komplexný obraz, ak hovoríme o presídlovaní. Vieme, že k tomu nedochádza podľa plánu i keď určité e, osoby sa podarilo presunúť inde, nie však v takom rozsahu, ako sa to pôvodne očakávalo. A sú tu aj určité úzke miesta, miesta. Takisto aj veľmi e, zložité e, bolo vypracovať efektívnu európsku návratovú politiku. A treba pôsobiť aj na tretie štáty, aby akceptovali, príjmali občanov, ktorých vrácame do krajiny pôvodu. Tento systém v súčasnosti nefunguje efektívne. To znamená, že e, popri tom, čo povedala už pani Kiniči, pokiaľ ide o podrobnosti našich zistení, je podľa mňa potrebné zabezpečiť následné kroky. Viem, že dvor auditorov tiež o tom premyšľa ale počas týchto následných úvah bude veľmi dôležité zohľadniť e, celkový systém. Mám na mysli aj analýzu žiadosti o azyl a v prípade potreby aj e, návratové postupy. Toľko na doplnenia, inak plne e, súhlasím s tým, čo povedala pani kolegyne, pokiaľ ide o napríklad e, e, e, deti. Okrem toho, ak e, e, vozíme lietadlami e, expertov tu a tam, to nie je až také užitočné. Musíme mať trvalo prítomných odborníkov členských štátov. A to je ďalšie zistenie dvora auditorov, s ktorým sa môžem iba stotožniť. Veľmi rád budem reagovať na prípadné otázky. Ďakujem pekne. Ja, besten Dank. Ich möchte schon sagen, dass... Ďakujem pekne mňa sklamala tá osobitná správa, lebo to nie je osobitná správa, nie je to ani audit, je to len opis toho azylového postupu, teda chceli sme mať prehľad o tom, ako funguje azylový eh, systém v EÚ, tak ten možno, tento toto očakával, tak ten je možno spokojný, ale my sme chceli vedieť, aké peniaze idú na čo a keď to tam niekto hľada, tak to nenájde. Preto je dôležitý follow-up pretože tá správa tieto údaje nedáva k dispozícii, takéto finančné. Takže poprosím aj zástupcu, prečo je to len taký skôr opis toho azylového postupu. Tá otázka, ktorá tam vystáva, či niektoré krajiny tých, či sa ich to týka niektorých krajín nejako viac, aby sme naozaj cieľnejšie mohli tie problémy riešiť, takže by som bola rada, keby pán Westerberg sa mohol vyjadriť. Ale ešte sa prihlasila kolegyňa Schmidt, nech sa páči. Ďakujem pekne. Áno, ja to vidím podobne ako predsednička. Ja som si tú správu prečítala prvýkrát, keď som to čítala, tak som čakala, kedy konečne príde niečo hmatateľné. Prvých 20 strán bolo takých presne opisných. No a fakt je taký, že som tiež za follow-up a takú nejakú sprievodnú kontrolu, pretože sa to neustále zväčšuje a komplikuje. V tej správe sa popri, o tom, o čom, popri tom, o čom hovorili kolegovia, hovorí aj to, že Grécko a Taliansko odvádzajú obrovský kus práce, treba to uznať. Uh, ale um, činnosť EÚ by sa teda sa dala dosť zlepšiť. Financovanie, peniaze sa neuvoľňujú, Čaká sa, že Grécko a Taliansko prídu s spolufinancovaním, čo nedokážu, tak tie peniaze sa potom nemôžu vydať v rámci spolufinancovania. To, čo sa deje bez spolufinancovania, to sa využíva okamžite, lebo sa nedá čakať. Tým pádom um, nie je žiadna kontrola zo strany EÚ, výmena údajov tiež neexistuje, alebo je príliš malá. Zase také ťahanice, národný štát EÚ, jeden sa nechce vzdať informácií, druhý chce si vedieť úplne všetko, chce sa do všetkého miešať. Uh, toto je absolútne kontraproduktívne, pretože keď nedochádza k výmene údajov, keď e, sa nekontrolujú veci, keď e, nezistujeme, čo funguje dobre, čo zle, čo je treba zlepšiť, tak naozaj sa často zabúda na to, že ide o ľudí. Ide o ľudí a je potrebné, aby sme sa schopili. Takže, ako povedala kolegyňa, a ja si myslím, že reakcia EÚ je neadekvátna. Ja si myslím, že Hovorilo sa aj o personáli, áno, na 6 týždňov e, tam niekoho pošleme, keď sa niekto začne vyznať, tak e, hneď ho pošleme preč. E, sú tam rôzne mm, výberové konania, ktoré sú komplikované a tak ďalej. Mm, takže toto je jeden z najväčších problémov, ktoré momentálne máme, migrácia. A keď toto nezvládneme, keď tam nezvládneme odbúrať byrokraciu, tak sa naozaj môžeme pobaliť. Celý svet, e, všetci občania, všetci voliči e, sa pozerajú, ako sa postavíme z očí voči tejto téme a nedarí sa nám to naozaj dobre. Preto si myslím, na rozdiel toho, čo tu už odznelo, preto si myslím, že tá správa pre mňa nie je dobrá, pretože je naozaj taká deskriptívna, ja vlastne neviem, o čo im ide v tej správe, čo nám chcú vysvetliť, tak toto vyzerá, Neberte mi to za zlé, ale e, že nezvládame ani um, ubytovanie um, maloletých bez prievodu mimo dospelých, veď toto je vec, ktorá musí byť zjavná každému jednému. Toľko kompetencie by malo byť naozaj u každého nedarí sa im to, fakt to nechápem. Tie odporúčania ja si myslím, že musíme vedieť, ako sa tie odporúčania aj realizujú, pretože naozaj to nemôže byť tak, ako v prípade mnohých iných osobitných správ, že tam sú nejaké odporúčania no a potom sa povie áno, súhlasíme a potom roky, 10 ročí sa čaká na to, aby sa vôbec niečo z toho splnilo. Takže ešte raz opakujem, ja si myslím, že musíme konať rýchlo, musíme konečne prestať s nejakým vzývaním subsidiarity národné, európske, Mm, toho už bolo dosť. Popri hotspotoch eh, je potrebné aj iné krajiny a ich kapacity nejakým spôsobom posilňovať. Ehm, no a samotné hotspoty, aj tam je potrebné veci ešte zlepšovať. Ak EÚ, jej agentúry a kapacity nestačia, tak už naozaj neviem, čo by mohlo. Ďakujem pekne. Ďakujeme. A teraz pani Dlabajová, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, aj mne tam chýbajú tie čísla. Vnímam to podobne ako vy. A máme konkrétne otázky k niektorým nákladom, lebo je fakt divné, že nie sme schopní tie čísla dať dohromady. Už minulý rok, predtým, než sme vypočúvali Avramo Pulosa, sme poslali nejaké písomné otázky a pýtali sme sa presne na tie skutočné náklady, ktoré sa platia podľa krajiny na azylanta. No a odpoveď komisie bola taká, že je ťažké, ak nie nemožné, odhadnúť tieto náklady na osobu žiadateľa o azyl podľa krajín, pretože riadenie migračných tokov zahrňa kopu aktivít širokú škálu aktivít. E, Čiže komisia alebo dvor auditorov, e, chcem sa vás pýtať, čo sa urobilo, aby sa situácia e, zlepšila. Lebo mne sa nezdá normálne, že nie sme schopní už tie náklady vyčísliť, že to nie sme schopní jasne povedať. A ako sa to dá merať na úrovni hotspotov? Či sa to nejako zlepšilo, alebo nie od minulého roka? A potom otázka politiky návratu. členské štáty pomáhajú s návratmi, dávajú nejaké konkrétne finančné príspevky. Vieme, koľko stojí politika návratu? Vieme, koľko za to zaplatíme? Lebo to je dôležitá vec. A ešte posledná otázka, to je snáď vec, ktorá mm, je možno takou výsostnou oblasťou Kataríny Kiniči, lebo ona sa vyzná v otázke detí. Teda mám na mysle tých maloletých bez prievodu. Sú tam odlišné náklady? Náklady na dospelého migranta a, toho, a to dieťa bez prievodu. Sú tam nejaké rozdielne náklady? Lebo možno zlepšujeme podmienky pre tých mladých tak ako sa to odráža na nákladoch? A ešte moja ďalšia otázka, taká dosť zložitá, to je otázka veku, lebo sama som videla e, konkrétne prípady, kde ten e, vek e, e, bolo ťažké určiť, lebo keď tam dávate ľudí e, všetkých do 22 rokov, povedzme, tak e, tie náklady sa zvyšujú. Čiže aj v tejto súvislosti, keby ste mi vedeli odpovedať. Ďakujem pekne. Nikto ďalší sa o slovo nehlasí, preto dám slovo komisii pani Inajchen z DG Home. Poprosím vás, vyjadrite sa.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 Áno, my poskytujeme ako komisia členským štátom podporu. Týka sa to hlavne Talianska a Grécka. Snažíme sa zlepšiť situáciu v hotspotoch. Pokiaľ ide o tie odporúčania, s ktorými prišiel odbor auditorov, komisia všetky odporúčania akceptovala s tým, že komisia a agentúra budú v tej podporočnom členských to pokračovať. Odporúčanie 1. Komisia už chystá cestovný plán na implementáciu tohto odporúčania ako v Taliansku, aj, tak aj v Grécku. Môžeme povedať, že spoločný akčný plán ktorý podpísala komisia s gréckými zástupcami. E, tento akčný plán už aj obsahuje ustanovenia týkajúce sa e, tých táborov na ostrojoch, e, týka sa to azylovej politiky aj návratu, politiky návratu. Taliansko mi stále Pozbudzujeme Taliansko, aby rozšírilo kapacitu hotspotov. Radi Taliansko budeme v tomto podporovať aj do budúcna. Ehm, malolety bez prievodu. Aj nás veľmi trápi táto situácia spolu s agentúrami. Podporujeme národné orgány, aby zlepšili situáciu maloletých počas pobytu v hotspote. slep podpora úradníka na ochranu detí, e, je k dispozícii, zlepšuje sa aj odborná príprava personálu priamo v hotspotoch v tejto otázke. Experti v agentúre No, komisia agentúry sa snažia nejakým spôsobom odhadnúť potreby, ktoré sa v agentúre vyskytnú, tak, aby sme mali viac expertov v teréne práve v čase, kedy sú tam potrební. Agentúry tiež riešia otázku využitia expertov in situ a takto podporujú aktivity členských štátov. Odporúčanie číslo 4. Grécké hotspoty a teda v nich uplatňované štandardné postupy. Dvor auditorov vyjadril značnú kritiku, ale tam už sme sa pohli vpred Text je takmer vo finálnej fáze a čoskoro sa schváli. Ďalej, odporúčanie 4. Pokiaľ ide o regionálnu Task Force EU, áno, dvor auditorov má pocit, že mandát a štruktúra takýchto task force v Taliansku a Grécku musia byť jasnejšie čo môže povedať komisia je, že v Grécku tento mandát už objasnený bol a už sa uplatňuje. Naopak v Taliansku talianská vláda, agentúry a komisia práve pracujú na objasnení mandátu. pokiaľ ide o implementáciu odporúčania číslo 4 v čo najbližšom čase. Komisia bude naďalej povzbudzovať oba členské štáty, aby menovali kontaktnú osobu na národnej úrovni každej task force. Odporúčanie 5. V ňom dvor auditorov navrhuje vyhodnotenie a identifikáciu možných právnych a operatívnych medzier ktoré je potrebné napraviť tak, aby sa právny rámec prístupu hotspotov vyjasnil. No už tu už komisia spustila prvé kroky na plné vyhodnotenie hotspotov v Taliansku aj v Grécku. Ide alebo takto dúfam, že naozaj z tohto vidno, že odporúčania dvora auditorov berieme vážne a odkedy tú správu poznáme, pracujeme na implementácii všetkých odporúčaní. Chceme dvoru auditorov aj vášmu výboru čo najskôr predložiť výsledky týchto aktivít do konca tohto roka to iste nestihneme. To by bol naozaj príliš ambiciózny cieľ, ale rok 2018 vtedy by komisia chcela mať splnené všetky odporúčania, s ktorými prišiel dvor auditorov. Teraz otázka follow-up a implementácie prostriedkov. Komisár Auramopoulos minulý rok povedal, že momentálne alebo takto, keď ste požiadali, aby komisár prišiel, povedal, že ešte nemáme vyučtovania členských štátov. Viete, že výročne sa naše prostriedky vyhodnocujú, taký je ten postup. Príslušný orgán v členských štátoch, implementácia právneho základu, tá sa spustila neskôr vzhľadom na to, že boli potrebné, bolo potrebné splniť nejaké prostupy e, z hľadiska e, kontrolného orgánu a tak ďalej. Čiže v čase, kedy komisár uh, bol vo výbore, tak mohol vychádzať len z obmedzených údajov, ktoré mu boli k dispozícii. V marci 2017 sme dostali vyúčtovania za rok 2016 a pri vyrovnávaní účtov 2016 prebehne aj analýza podľa členských štátov, teda národné orgány auditu tiež už budú mať svoje výstupy, ktoré nám dajú k dispozícii, takže budeme mať lepší prehľad. pokiaľ ide o skutočné náklady za migrantov, nemám odpoveď v súčasnosti pre vás, ak či komisia dokáže analyzovať v rámci členských štátov tie náklady, že aké sú skutočné náklady na migrantov, ale my to preskúmame a oslovíme vás hneď, ako to bude možné náklady e, politiky navracania, dostanete takú istú odpoveď, bohužiaľ, pretože musíme jednoducho preskúmať, čo členské štáty urobili, aby sme zistili, že či to je v súčasnosti možné alebo nie. A pokiaľ ide o rozdiely nákladov, ktoré sa týkajú neplnoletých a migrantov, tak je jasné, že tu je rozdiel, pretože sú rozličné služby, ktoré sa poskytujú migrantom a neplnoletým a rozdiel aj v tom, čo poskytujú agentúry a členské štáty ako pomoc ako sa rozmiestňuje ten rozpočet, ako sa tento uplatňuje vo vzťahu k množstvu poskytnutých služieb. Takže sú tu rozdiely, pokiaľ ide o tie náklady, ako som to objasnila. Dúfam, že som zodpovedala všetko všetky vaše otázky, ale ak nie, tak nech sa páči, som pripravená odpovedať. Also der, ja, zu dem, zu dem Bericht, der hinter unseren Erwartungen... Pokiaľ ide o tie správu, ktorá vlastne zaostáva za našimi očakávaním, takisto aj z komisie sa tak stalo. Mali sme tu komisára, alebo budeme mať komisára, tam budeme hovoriť o týchto otázkach. A pokiaľ ide o odporúčanie číslo 2, k tomu by som sa vrátila, pokiaľ ide o nesprevádzaných maloletých, už sú tu nejakí poverení v tých centrách, ktorí majú zabezpečiť spoločnosť alebo starostlivosť eh, pre tých neplnoletých. To som nepochopila, neviem, či len ja, takže otázka. Pokiaľ ide o Taliansko, pokiaľ ide o množstvo takýchto úradníkov zodpovedných za deti, ten počet je finalizovaný zo strany Talianska. Takže je to niečo, čo súvisí so snahou po tejto správe komisia sa snaží napraviť túto situáciu. a Grécko, pokiaľ ide o ochranu detí, tam už bol ustanovený zo strany greckých úradov takýto úradník. Keď hovoríte, že takmer všetci, čo si pod tým máme predstaviť? Čo to je takmer všetci? Ďakujem. Uh, it means that we expect uh, that the Italian authority Očakávame, že grécké úrady ustanovia takéhoto úradníka v najbližších mesiacoch. Takže budúci mesiac. Vychádzam z toho, že to nie je španielské maňana, ale že to skutočne bude budúci mesiac kolegyňa Kníči má takéto hotspoty vo svojom volebnom okrsku, takže možno nám po lete povie, že či budúci mesiac je maňana, alebo či to skutočne je e, budúci mesiac. Takže budeme sa tejto otázky držať, pretože to s nami súvisí. Je to dôležité, ako budeme postupovať, takže boli by sme radi, ak by ste nám povedali. Takže to ešte vysvetlím. Pán Westberg, nakoniec môžete ešte sa vyjadriť. Ďakujem pekne, pani predsednička. Budem sa snažiť reagovať na to, čo sa objavilo v diskusii. Takže najprv, pokiaľ ide o ten audit. My sme kritizovali sami v rámci účtovného dvoru počas tých 6 rokov, čo sme tam, to, že neskoro podávame správy a keď sme sa vyjadrovali k auditu, tak politická relevancia v tej otázke jednoducho už bola neaktuálna. To znamená, že sme vlastne mali takúto kritiku aj voči nám a preto som mal dojem počas početných e, zasadnutí vo výbore KONT, že takáto kritika sa týkala aj parlamentu. Snažili sme sa to napraviť tým, že sme robili tie audity potom rýchlejšie a potom také presnejšie, aby to bolo všetko rýchlejšie. Takisto sa snažíme sústrediť na to, že aká je skutočná relevancia tejto otázky. Keď sme my hovorili o tomto audite v roku 2015, tak sme sa nachádzali v takej situácii, ktorá sa podobala takmer humanitárnej katastrofe, e, pokiaľ teda ide o to, ako členské krajiny Európy a Európa pristupovala k tej migračnej otázke. Preto sme sa sústredili na ten prístup prostredníctvom hotspotov, tých zberných centier, to bolo v roku 2015 a v tom čase to bola najrelevantnejšia otázka. Ďalšia časť toho rozhodnutia bola, že sa treba pozrieť na situáciu e, s migrantami ako taký celý reťazec, to už tu odznelo, a tá, ten reťazec začal, z, e, začína s efektívnym spra- s efektívnou správou toku migrantov tým, že sa robí správna identifikácia, registrícia a zber otlačkov. Bez toho jednoducho sa nič nikdy neudeje. Žiadna krajina nepríjme žiadnu relokáciu migrantov bez toho, aby tu boli takto označení tí migranti v rámci tohto reťazca. Preto sme sa sústredili na to. A naše odpovede boli úplne jasné. Hotspoty samozrejme pomohli pri riešení tejto situácie, ktorá sa mohla úplne vymyknúť z ruky a spod kontroly a pustilo sa aj to prvé ohnívko toho reťazca, tá registrácia, takže to sa podarilo. Avšak našim problémom bolo, že nakoľko toto bol taký zrýchlený audit, prepočítali sme s tým, že plná finančná informácia nebude k dispozícii tak ako to spomenula komisia. Bolo to k dispozícii teda časti toho od marca tohto roku a my sme vtedy vlastne už skončili nás audit, to bolo ešte na začiatku tohto roka. Nemali sme teda možnosť, bolo nám nemožné urobiť nejaký finančný audit tejto veci. Bude potrebné to urobiť v rámci follow-up auditu a počítam s tým, že tu bude potrebné urobiť aj ďalšie audity, ktoré sa týkajú zvyšku toho reťazca, o ktorom sme hovorili. Ja len chcem spomenúť, že keď my sme urobili tento audit, a sme nemali finančné informácie o Grécku a Taliansko dokonca ani nepožiadalo o financovanie v tom čase, takže sa to nedalo vôbec auditovať. A toto je skutočne relevantné, keď hovoríme o, o týchto otázkach. Prečo sme si teda vybrali takýto detaľnejší prístup? Pretože sme chceli byť schopní poskytnúť odporúčania, ktoré by sa dali implementovať relatívne rýchlo v rámci toho prebiehajúceho prístupu tých hotspotov a myslím, že to bolo dobré rozhodnutie. A ako to ukázal aj najnovší vývin situácie, ešte stále je tu potreba, pokiaľ ide o nové hotspoty, to je v našej správe spomenuté. Jedna z tých vecí, ktorú sme takisto spomenuli, je, že keď sme robili tento audit, tak tu neboli títo úradníci pre deti. Teraz už máme informácie zo strany komisie, že tento problém sa začína riešiť. Takže to je jedna z tých vecí, ktorú sme my chceli odporučiť a spomenuli sme to a myslím, že naša správa pomohla komisii v jej práci a snahe riešiť a zlepšovať túto situáciu. Ďakujem. Ja, herzlichen Dank. Ďakujem pekne. Ja si uvedomujem, že ste vždy rozpoltení medzi aktuálnou správou, ktorý má, ktorá má mať nejakú relevantnosť a správou, ktorá má historický charakter. To je vlastne to pole napätia, v rámci ktorého pracujeme, to rozumiem a preto sa teším na ďalšiu správu, Kedy počítate, že môže mať ďalší audit? Kedy? Dokedy bude ten ďalší audit? Ako už bolo povedané, všetky špecifické správy e, vždy sú nasledované follow-up správami a to sa robí v priebehu nejakých troch rokov. V tomto prípade si myslím, že ja ako člen e, dvora auditorov tu vidím, aby sa nerobil nejaký follow-up audit, ale aby sa robili ďalšie audity, pretože tu došlo k ďalším zmenám v tomto procesu, tohto procesu, napríklad pokiaľ ide o, tá, pokiaľ ide o tú relokáciu. Takže tá potreba začatia ďalšieho auditu, to je dôležité. Kedy sa to udeje, to neviem, pretože môj mandát končí 1. marca a ja už pravdepodobne nebudem zodpovedný za to, ale chcem vám povedať, že spomeniem, že keď budeme robiť pracovný program pre ďalší rok, že toto bude jednou z kľúčových priorit pre náš e, dvor. Ďakujem. Ďakujeme pekne, spravodajcovia. Pani kolegyňa Kníči, chcete začať? Ďakujem pekne všetkým kolegom, kolegyňam za diskusné príspevky a preukázalo sa, ako vlastne vyzerá celkové ladenie týchto auditov. To, čo ste povedali, to je všetko dôležité a dobré. Teším sa tomu, že predstaviteľ účtovného dvoru došiel k záveru, že potrebujeme ďalšie analýzy na to, aby sme objasnili všetky, všetky aspekty Hĺbkový audit alebo kontrola nákladov je samozrejme očakávaná. A tak, ako to potvrdila aj predstaviteľka komisie, tak v Taliansku vlastne bolo podniknuté všetko na to, aby sa tieto odporúčania implementovali, predovšetkým pokiaľ ide o tých maloletých bez prievodu a Takisto, ako som povedala, sú tu teda experti, ktorí sú zodpovední za e, pomoc tým maloletým, pretože tí maloletí skutočne si tú pomoc e, potrebujú. A to, čo spomenula kolegyňa, pokiaľ ide o maloletých, neplnoletých, na tejto téme sa pracuje už relatívne dlho. Tie rozličné náklady musia nám byť e, sprostredkované zo strany komisie a prípadne tu budú potrebné ešte ďalšie analýzy zo strany účtovného dvoru. Ale takisto už bolo povedané, že maloletí potrebujú väčšiu ochranu, väčšiu mieru služieb a väčšiu podporu aj z právneho hľadiska. Tu sa musíme zamyslieť nad tým, ako by sme sa mohli o týchto ľudí starať Potrebujeme špecialistov, psychológov, zdravotníckú pomoc. Maloletí potrebujú väčšiu podporu, väčšiu starostlivosť ako dospelí. Maloletí sú všetci, ktorí sú mladší ako 18 rokov, ale jednu vec treba takisto povedať, že ochrana pre maloletých je v krajinách stanovená, tá ochrana je stanovená až do veku 18 rokov, ale odliadnúc od toho sa takisto pracuje aj na tom, aby táto podpora, táto starostlivosť ne, sa automaticky neukončila, alebo nevypršala 18. rokom veku života. A pokiaľ ide o trestné právo pre mladistvých, tam sú ustanovenia, ktoré siahajú až do veku 25 rokov, na to, aby sa vlastne neprerušil automaticky proces výučby, vzdelávania, štúdia. Na tom sa momentálne v Taliansku pracuje a ako hovorím, treba poskytnúť lepšiu ochranu pre tých mladistvých, pretože niekoho nechať, ponechať os- samého na seba, pokým e, bude 18-ročný a potom zrazu z jedného dňa na druhý sa prestať starať, tak to znamená, že to môže priniesť, alebo ho vystavíme takúto osobu mimoriadným rizikám od toho dňa, kedy jednoducho dovrší vek 18 rokov. Ale treba si uvedomiť, že 18. Vekom, 18. rokom e, človek sa nestáva iným človekom, potrebuje ďalej tú podporu a starostlivosť a teda od 18 rokov sa snažíme tých mladistvých e, ubytovať aj v rodinách. Čiže ako som už povedal, plnoletý sa stáva človek, plnoletým sa stáva človek dosiahnutím 18. roku veku života, ale dôležité, aby sme im poskytli tú podporu aj neskôr. Myslím si, ako už bolo povedané, táto téma, aj pokiaľ ide o náklady, by mala byť ďalej objasňovaná na to, aby sme zistili, či tie ekonomické ambície, ktoré ich robíme, alebo to je ekonomická pomoc, Taliansko to robí, aby to skutočne prinieslo výsledky. A ešte jedna vec, v rámci tejto diskusie hovoríme o takom aktuálnom stave tej celej situácie, ale takisto sú tu ešte ďalšie veci, ktoré sú dôležité. Ide o ubytovanie, starostlivosť, ochranou. A my všetci sa snažíme robiť všetko preto, aby sme pomohli týmto ľuďom. Ďakujem pekne, pán De Jong. Vážená pani predsednička, musím povedať, že vo svojom eh, pracovnom dokumente sme chceli eh, reali- eh, reflektovať aj obmedzenia súdu a audit- dvoru auditorov, prepačte. Takisto aj v našich odporúčaniach sme si boli vedomí e, existujúcich obmedzenia a potreby následných krokov. To som zdôraznil úvodom. Takisto súhlasím, že v prípade finančného auditu našou to prioritou, ako o tom povedal pán Vesberg, e, je dôležité analyzovať náklady a tu náklady chýbajú a tým sa táto správa e, odlišuje od ostatných takýchto správ Žiaľ, e, finančný audit e, na teraz ešte nebol možný. Reagujem na komisiu a musím povedať, že tento výbor má pred sebou veľkú úlohu aj v súvislosti s absolutórium, ktorý, e, ktorú udelujem komisii. Samozrejme počas stretnutia s komisárom Avramopoulosa, ktoré už je plánované na základe dnešnej diskusie. Um, Mm, si musím položiť otázku, že či netreba pozvať aj podpredsedu komisie Timmermansa. E, veľmi aktívne si počína e, vo výbore Líbe, keď e, situácia sa stáva vážnou, je vážna aj v tomto výbore. Chýbajú nám finančné informácie, pretože komisia má k dispozícii iba šťastie takéto informácie, očakáva ďalšie výsledky. Chýba nám celkový obraz Takže je tu uh, uh, uh, dôvod na to, aby sme sa nepostavili k tomu to menej vážne, keď počúvam úvahy o nákladoch na migrant, um, uvedomujem si, že tu sú viaceré faktory. Integrácia, trestná činnosť. Je tu obrovské rozpetie. Ale čo potrebujeme vedieť, je, koľko stojí každý krok celové, celkového reťazca, teda aké sú náklady na e, príjmacie zariadenie, na posúdenie žiadosti o zíl, aké sú náklady na návrat v prípade potreby. V takom prípade budeme konať adresnejšie. A už úplne posledná poznámka. Je tu podľa mňa rozdiel, e, totiž e, náklady na návrat môžu byť obrovské, ale nezabudujeme, keď máme k dispozícii celkový systém, návrat je nemenej dôležitý než príjmanie utečencov. Je tu aj určitá verejná e, podpora, e, pokiaľ ide o príjmanie utečencov. E, toto závisí aj od toho, nakoľko efektívna je politika návratu. V súčasnosti máme e, veľmi veľa nelegálnych migrantov, ktorí pobývajú v Taliansku, pretože návratová politika nie je e, taká dôležitá. A pre mňa ani e, tak dôležité sú náklady na migrantov alebo na návrat, ale účinnosť tejto politiky. A tu, na tomto si dovolím ukončiť svoje expoze. Ďakujem e, veľmi pekne. Tým sme ukončili tento bod programu. Veľmi pekne ďakujem dvoru auditorov a komisii. Ďakujem pekne kolegom za ich stanoviska. Teraz ďalší bod programu. Stanovisko kolega, kolegu Flanagana e, nariadenie o zriadení spoločného e, podniku pre priemyselné odvetvia. Pán kolega, dostávate slovo. Ďakujem veľmi pekne. Spoločné podniky pre premyslené odvietie vyživujúce biologické materiály eh, musia využívať technológiu takýchto odvetví. Ide o implementáciu projektov EPPP. Na jednej strane máme Európsku úniu, ktorú zastupuje komisiu, na druhej strane máme uh, E, e, podnik Sortium. Predpokladalo sa, že Európska únia e, prispieje 270 a BCI asi trojnásobne viac, 2,7 miliardy. Ale pro, vznikli problémy. Jednotlivé podniky v rámci BCI nechcú, a to je pochopiteľné, prispieť k Všeobecnému fondu a šťastí tieto príspevky budú dotovať ich vlastných Ehm, konkurentov. Ehm, sú pripravení však ehm, prispievať na podporu jednotlivých projektov. V rámci existujúcej legislatívy neexistuje žiadny mechanizmus, ktorý by to umožňoval. A tým chceme zmeniť e, e, túto anomáliu. A myslím si, že treba podporiť Európsku komisiu pri presadzovaní tohto rozhodnutia. Kolega Poši požiadala slovo. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Kolega Flanagan popísal problém vnútorného e, finančného mechanizmu, e, ktorým snažíme sa riešiť e, na komisie. Som spravodajcom vo výbore ITRE. Máme pomerne veľa pripomienok viacerých subjektov a ako spravodajca pre výbor kont som dostal názorov, že navrhovanou úprave je najlepšou alternatívou riešenia existujúcej situácie. Ak e, sa správa schválí v plenárnom zasadnutí, ak to prejde e, ďalej, zmení sa forma finančného príspevku, ktorý súkromný e, sektor je povinný platiť na úrovni programu. Doterajšie skúsenosti sú veľmi smutné. Máme iba 1 milión z predpokladaných 182 miliónov do roku 2024. Ak schválime túto zmenu a po zvážení všetkých okolností e, prihovorám sa za toto, budeme musieť e, pozorne sledovať finančné správanie sa e, podnikov v rámci finančného observatória. Záverom musím zdôrazniť, že zmena pravidel financovania je podmenená tým, že súkromný sektor platí 100% e, e, záväzkov e, na základe pôvodného zariadenia. Náš výbor bude musieť kontrolovať, či táto zmena spôsobila aj zmenu správania sa súkromného sektora v tomto podniku. Kolega Hayes, ďalší spravodajca. Ďakujem, pani predsednička Rád by som súhlasil e, s pánom spravodajcom Flanagan. No, pokiaľ ide o všeobecný prístup, je nepochybne správne a dobré, aby sme e, podporili e, nový návrh financovania komisie do značnej miery, pretože to umožňuje priemyslu Mm, lepšie sa zúčastniť. Vo všeobecnosti v minulosti e, e hovorilo sa o všeobecných čiastkách a to sa nevyžovala na uspokojenie celého podniku, pretože jednotlivé podniky nevideli v tom žiadnu výhodu. Napriek tomu sú tu viaceré záležitosti, ktoré sa treba pokúsiť e, odzrkadliť v našej správe. Poprvé, keď som čítal e, rozhodnutie komisie a zdôvodnenie tohto rozhodnutia, Prvá úvaha spočíva v tom, v tom, že táto iniciatíva komisie bola dôsledkom spolupráce, ako sa to popisuje v rozhodnutí. Komisia sa poradila s malými a strednými podnikmi, s ďalšími podnikmi a myslím si, že mali by sme dostať viac informácie, ak program nevyužíva svoj potenciál, najmä v prípade spoločných podnikov. Mm, je tu e, absolútna požiadavka pre komisiu, aby spolupracovala. Musíme e, si to uvedomiť. A nejde iba o, o priemysel, ktorý využíva biologické materiály. E, treba aj vo všeobecnosti zdôrazňovať väčšiu spoluprácu. Po druhé, ak sa to osvedčí a uvoľní potenciál podnikov a budú viac prispievať, vyvstáva ďalšia otázka. Čo vo vzťahu k ostatným spoločným podnikom. To je veľmi dôležitá otázka, ktorú musíme mať na zreteli. Na jednej strane máme tú zásadnú zmenu finančného mechanizmu, avšak na e, druhej rovni to by mohlo uvoľniť dodatočný potenciál. A ja hodlám predložiť pozmeňujúce návrhy v tomto smere. A teraz vrátim sa k predchádzajúcemu rečníku. Ak sa to neosvedčí, to e, ovplyvní náš výbor. A to je veľmi dôležitá vec. A preto je to podľa mňa absolútna požiadavka zo strany takýchto spoločných podnikov, aby e, pouvažovali e, a odzrkadili vo výročnej správe všetko, čomu sa naučili v dôsledku týchto zmien. Myslím si, že na budúci rok sa k tomuto vrátime a teraz by sme vo svojich e, stanoviskách o tejto správe by mali poukázať na to, že samotné spoločné podniky by mali e, zdôrazniť e, prínosy, prídanú hodnotu týchto zmien z hľadiska občanov, daňových poplatníkov. Mali by sme poukázať na tieto záležitosti, aby na to reagovali spoločné podniky, aby to zdokumentovali, keď budeme hodnotiť spoločné podniky bol by som veľmi rád, keby sa to dostalo do správy. Mám pripravené e, pozmenujúce návrhy a budem rád spolupracovať s pánom Flanaganom. Myslím si, že pre tento výber kľúčová otázka spočíva v tom, že ak chceme mm, e, e, prijať túto zmenu a súhlasím s tým, že je to samozrejmosť, to bude mať určité dôsledky. Musíme zabezpečiť, aby to malo svoje prínosy a preto musíme aj vyznačiť svoje stanovisko. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani kolegova Gine Dlabajová. Veľmi pekne ďakujem, pani e, predsednička. Súhlasím so spravodajcom a stenovými spravodajcami. Tento návrh e, novely nariadenia rady je nevyhnutný v súčasný e, právny rámec veľmi komplikuje postavenie členov BIKu a takisto, keď budeme hovoriť o absolutóriu spoločného podniku, musíme to mať na zreteli. E, súhlasím e, s tým, že úpravy, ktoré navrhuje komisia, umožňuje väčšiu flexibilitu, pokiaľ ide o využitie dodatočných zdrojov financovania. Ďakujem pekne. Pán kolega Salafranka. Ďakujem, pani predsednička. Veľmi pozorne som si vypočul e, e, analýzu pána spravodajcu. pokiaľ ide o výsledky e, odvetvia využívajúceho biologické materiály na základe nariadenia z roku 2014. Je jasné, že toto nariadenie nefunguje. Jednou z podmienok nariadenia bolo, aby spoločný podnik súkromného sektora prispel 185 eh, eh, miliónmi a v súčasnosti eh, prispel iba 0,7 miliónom. Samozrejme, toto konzorcium neprispieva tak, ako by mal a pozostavil svoju účasť. Ehm, je to obmedzené čiastkou 17 miliónov. Pani predsednička, domnievam sa, že je dôležité zistiť, prečo sa to neosvedčilo. Prečo spoločný podnik využívajúce biologické materiály nefungoval eh, tak, ako sa očakávalo a prečo nariadenie neprinieslo svoje plody? Eh, eh, Nadobudám no, dojem, že chceme jednoducho odpustiť podniku 182,5 miliónov a vytvoriť nový mechanizmus a la carte pre jednotlivé projekty s tým, aby konzorcium eh, sa participovalo, eh, aby konzorcium participovalo iba na tých projektoch, ktoré budú ziskové s prehľadnutím na eh, ich príspevky. Nie, že by som nesúhlasil so spravodajcom, ale rád by som vedel, čo je tu nie tak, ak stačí iba novelizovať nariadenie, to bude fungovať. Potom je to v poriadku som zvedavý na názor komisie, pokiaľ ide o neúčinnosť stanovených cieľov e, v nariadení, ktorým sa zriaduje spoločný podnik. Kladiem sa otázku, čím v konečnom dôsledku e, zmeníme toto nariadenie, jednoducho nepodporíme ďalší rozvoj e, veľkého biznisu, na základe prístupu a la carte. Mm, súčasný e, postup sa neosvedčil a neviem, či stačí iba jednoducho novelizovať nariadenie. E, či tu dochádza k nejakým deformáciám alebo snahe vyhnúť sa svojim zodpovednostiam. Kladiem sa otázku, či tento prímysel musí prispieť časko 185 a o 30 minút máme tu výbor pre životné prostredie, máme spoločnú, e, spoločnú schôdzu, máme ešte ďalší bod programu, ktoré treba vyriešiť a chcel by, chcel by som vás požiadať, aby ste boli struční. Pán kolega Hys požiadal slovo. Stratili sme mikrofón, nepočujeme No, pokúsim sa vysvetliť, prečo v tomto prípade sa neuplatňovala Teraz eh, predstaviteľ generálneho rediteľstva pre životné prostredie Dúfam, že e, zodpoviete položené otázky. Thank you very much, Madam Chair. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Pekné dobré ráno. Táto iniciatíva BBI e, je v polovici e, obdobia a globálny e, pakov efekt pre rok 2016 znamená 2,6. To znamená, že jedno euro verejných financií vyvolovať 2,6 eur súkromného financovania. To je veľmi blízke e, hodnote 2,8, z ktorou sme rátali na konci tejto iniciatívy. To by som chcel zdôrazniť, že to je najväčší pomer z siedmých e, spoločných podnikov, ktoré pôsobia v rámci horizontu 2020. To potvrdzuje, že súkromný e, sektor sa aktívne zapája. To zvyšuje e, efektivitu e, e, verejných mm, prostriedkov a umožňuje lepšiu transformáciu na spoločnosť po ukončení ropného obdobia. Komisia zatiaľ pozastavila 17 miliónov e, našich príspevkov, aby sme e, e, ochránili finančné záujmy. Očakávame zatiaľ novelizáciu. Ďakujem pánovi Flengovi za návrh pozitívneho stanoviska. Je to zhodne dôležité pre ďalší osud uvedenej iniciatívy. Komisia monitoruje a veľmi pozorne sleduje zabezpečenie e, finančných príspevkov zo strany súkromného sektora a e, vďaka tejto novele pravdepodobne e, sa podarí zvýšiť, posilniť pákový účinok, pákový efekt v porovnaní so súčasným stavom. Keď hovoríme o veľkých podnikoch, chcem zdôrazniť, že príspevky Európskej únie pre malé stredy podniky predstavuje 120 miliónov, to je asi 30 percent nad e, cieľovým ukazovateľom e, e, Horizontu 2020. Dúfam, že tým som rozptýlila vaše obavy. Ďakujem pekne. Also ich möchte, ich möchte, ich muss weitermachen, es tut mir leid. Kollege Flanagan zum Abschluss. Kollege Flanagan, nakoniec, nás aj čas na stlači. Áno, ďakujem za všetky príspevky. Áno, my sa momentálne snažíme veci posúdiť a až potom konať. V tejto fáze sa nachádzame. Ja som si počul všetky vaše, vaše príspevky a toto je naozaj jedinečná vec. Je to prvýkrát, čo takéto verejné, takáto verejná zhoda e, vyvstala. Robíte si svoju prácu, komisia, nespochybňujem to do zajtra, do druhej. Máme čas na preklade pozmeňovacích návrhov, tak to mám aspoň napísané, takže teším sa na návrhy a potom ich budem spracovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Áno, a 4. septembra sa k téme vrátime vo forme hlasovania, čiže ak sú nejaké osobitné otázky, zaslať sekretariátu, aby sme 4. septembra získali od odpoveď, lebo chceme, aby všetky otázky boli zodpovedané. Dobre. Teraz sme naozaj pod veľkým časovým tlakom. Takže ďakujem pekne. Dostávame sa k ďalšiemu bodu programu. Je to správa o osobitných Európskeho dvora auditorov o otázke efektivnosti výberu pracovníkov Európskeho úradu pre výber pracovníkov EPSO. Vítam tu pána riaditeľa, pána Perfielda. Chceme sa dnes dozvedieť, e, čo sa, veci, čo sa podarilo zlepšiť, čo nie. E, Váš úrad pomaly končí. E, v úvode vašej funkcie správa nebola veľmi pozitívna, potom teraz dávame šancu povedať, čo sa vám podarilo vylepšiť. Takže máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť. Ja dúfam, že sa mi podarí preukázať, že sme toho za posledných rokov urobili veľa hlavne pokiaľ ide o odporúčania týkajúce sa fungovania EPSO. Takže, čo sa v EPSO udialo? Prešli sme úplnou transformáciou v našej práci. Zamrali sme sa na štyri oblasti, ktoré odrážajú odporúčania dvora auditorov, teda plánovanie potrieb, zlepšovanie efektivnosti a účinnosti, testovanie a profesionalizmus eh, pri výberovom procese a zabezpečenie atraktívnosti inštitúcií pre najlepšie talenty s otázkou zvolené eh, otázky diverzity. Takže e, dvor auditorov hovoril, že potreby neboli e, komunikované správne, konzistentným spôsobom, preto sme zaviedli strategické plánovanie ľudských zdrojov vo všetkých inštitúciách. Dokonale to nie je, ale funguje to. Funguje to veľmi dobre. Chcel sa nám podarilo teda súsladiť e, dopyt a ponuku, pokiaľ ide o nábor pracovníkov v inštitúciách. Máme tu také výročné konkurzné cykly, e, pretože e, mnohé potreby sa v tých cykloch opakujú a je e, lepšie mať teda nejaký púl, mať taký obeh kandidátov, tak aby sme vždy boli schopní poskytnúť správny profil v správnom čase. Takže máme trojročné strategické plánovanie, každý rok sa toto mm, adaptuje na tejto obrazovke vidíte, ako to v praxi vyzerá. Máme tri hlavné cykly konkurzov každý rok. Od roku 2010 sa to robí e, v fixnom časovom harmonograme, e, čiže sme oveľa prezentnejší na um, náborovom trhu. Kandidáti vedia, uh, ako majú postupovať. Máme tam um, asistentov koncom roka, lingvisti, uh, to je leto a e, tu teda vidíte rozpísané e, tie jednotlivé procesy, ktoré, ktoré prebiehajú. Teraz druhé odporúčanie tým bolo trvanie toho výborového konania, ktoré bolo príliš dlhé. Stále by mohlo byť kratšie, ale máme určité povinnosti ako zamestnávateľ v oblasti verejných služieb. Musíme naozaj uplatňovať pravidlá rovnakého prístupu ku všetkým. Mm, a často to ide o celoživotné zamestnanie, ktoré porúkame, to je tiež potrebné zohľadniť. E, Podalo sa nám ale o 60 v niektorých prípadoch aj o viac znižiť ten čas trvania výberového konania. Toto je taký optimistický časový harmonogram z obdobia pred rokom 2010, kde sme mali nový výberový proces. Vtedy bežne konkurs trval v priemere 2 roky. Na záver úspešní kandidáti mali šancu jednak jednej, e, teda že budú aj e, zamestnaní a to tiež niekedy trvalo roky. Tak čo sme zmenili? Zmenili sme to výberové konanie, znížili sme jeho dĺžku na 9 až 12 mesiacov zhruba. No a potom e, sme zreformovali ten nábor úspešných kandidátov je teraz transparentnejší a aj oveľa rýchlejší. To nám ale nestačilo 5. januára tento rok sme zaviedli naozaj radikálne prepracovanie e, postupu výberu kontraktuálnych agentov, pretože toto je dosť podstatný, podstatný podiel majú na zamestnancových inštitúcií a tento systém je oveľa ekonomickejší a oveľa rýchlejší ako systém, ktorý platil predtým. CAST, to je teda mm, názov toho postupu, ktorý sa uplatňuje. 10 tisíc ľudí s 2009 sa uchádzalo. Všetky sme testovali, prešlo 10 tisíc a iba niekoľko stoviek. Potom bolo aj zamestnaných. Naozaj to nie je vysoká hodnota za peniaze. Ten trhový systém je oveľa lepší. Máme teraz stálu výzvu na predkladanie kandidatúr. Ľudia sa môžu hoci kedy uchádzať, ale netestujeme každého. Máme nástroj, kedy ten manažer si prejde všetky žiadosti a urobí taký zoznam podľa určitých kritérií sebou zvolených, eh, ktorí potom eh, budú testovaní. Tí, ktorí budú testovaní mm, a potom teda úspešní kandidáti eh, získajú miesto. Každý, kto tým testom prejde, tak už nebude musieť opakovať, pretože to skore bude platné až 10 rokov. Keď neprejdete testom, tak najbližších 6 mesiacov sa nemôžete testu zúčastniť. E, takže e, naozaj e, zlepšíme tento postup. Máme tam púl už testovaných a tak ďalej. No a nebudeme rok či dva testovať 30 tisíc ľudí. Teraz to zvládneme na, za 2-3 mesiace až teda po nábor konkrétnej osoby na konkrétne miesto. Takže zlepšenie aj z hľadiska času, aj z hľadiska hodnoty za investované peniaze. Tretí bod kritiky bol, že sme nevyberali tých, ktorých sme mali vyberať a tu sme dali dvora auditorov za pravdu v EPSE iba 61 e, potrebných e, úspešných kandidátov sme boli schopní vyprodukovať a to sa nám snaží aj, to sa nám darí teraz aj zlepšovať. Vidíte, ako sme strategickým plánovaním ľudských zdrojov a vylepšením výberového konania situáciu zlepšiť. V roku 2016 tam sme boli schopní poskytnúť 99,7 potrebných ľudí a ten cieľ bol stanovený vo výške 120 zvyklených potrieb, čo sa nám darilo naozaj vyberať všetkých ľudí, ktorých inštitúcie potrebovali. Tiež sme presvedčili inštitúcie, že ten eh, systém eh, toho flaggingu eh, zrušíme, kedy oni si rezervovali na rok či dva úspešných kandidátov. To už nefunguje. Teraz máme naozaj voľný trh pretože voľné pracovné miesta sa, te, sa e, elektronicky zverejňujú, čiže všetci úspešní kandidáti majú možnosť e, o miestach sa dozvedieť a môžu e, sa uchádzať o otvorené, o otvorené pozície. Teraz e, geografická rovnováha, to je zložitá téma a zaslúži si m, diskusiu ako samotná kapitola. Áno, sú tu určité problémy, vzhľadom na to, že ekonomicky Európska únia veľmi odlišná, ale sme sa veľmi snažili prilákať kandidátov zo všetkých kútov EÚ. Vidíte tu celkový obraz, ale keď sa zameriate na ten posledný stĺpec, v ktorým sú ľudia, ktorí naozaj teda boli potom zamestnaní, máme tam teda farebný kód, e, čím je svetlejšia tá farba, tým e, väčšia vyrovnanosť, e, to, je, to sú AD konkurs 2010, takže naozaj asi 300 tisíc osôb je súčasťou tej tabulky. Kde je to tmavo modré, tam to znamená, že je tam nadmiera a potom e, tmavá oranžová, e, to je e, veľmi nízke zastúpenie. Dôvody môžu byť rôzne. Chorvátsko napríklad vstúpilo relatívne nedávno, Belgicko je hostiteľskou krajinou, ďalej Malta, najmenší členský štát, pokiaľ ide o počet obyvateľov, takže lingvisti a tak ďalej, tam je dosť značná disproporcia. Spojené kráľovstvo, e, nemusím sa ani vysvetľovať. Takže vidíte, že tie farby sú tam teraz svetlejšie než v minulosti, čiže tam sa to podarilo e, zlepšiť. Teraz ďalšia vec a tu sme sa znova neuspokojili s úrovňou navrhovanou dvorom auditorov, ale zašli sme ešte ďalej. Výberové konanie, nech už je dobré, aké chce, ako chce, tak e, ak nie ste atraktívni ako zamestnávateľ, tak vám to veľmi nepomôže. Takže sa nám e, snažilo nám, sa nám, e, sme, sa sna, sme sa snažili teda zvyšiť atraktívnosť inštitúcií medzi najtalentovanejšími uchádzačmi, uh, teda vlastne znalosť značky, brand recognition, to sme sa snažili e, realizovať aj pre inštitúcie. Teraz sme na 15. priečke v najväčšom barometri absolventov v Európe a pokiaľ ide o verejný sektor, sme naozaj na prvej priečke v Európe, pokiaľ ide o atraktívnosť ako zamestnávateľ a naozaj, keď sa pozriete na tie veľké mená, ktoré e, v tej tabulke sú. Vidíte, že e, absolventi, keď sa zamýšľajú nad svojou kariérou, tak často vážne zvažujú e, prácu v európskych inštitúciách. To sú sociálne médiá, ktoré využívame, nečakáme na kandidátov, aby sa na nás obracali sami. Mm, to sú potom väčšinou tí istí, takže my sa snažíme osloviť aj iných, využívame sociálne médiá, máme ambasadorov európskych kariér e, na univerzitách. E, to sú e, ľudia, ktorí možným žiadateľom hovoria, aké kariérne možnosti v inštitúciách existujú. Kritik Zavali nás za to, že sme mali málo manažerských informácií a neboli spolahlivé. Áno, súhlasili sme s tým a teraz už máme KPIs, takže sa snažíme robiť rozhodnutie vychádzajúce z údajov a zabezpečiť, aby sme dosahovali naše ciele. Ďalej sme riešili a to je dôležitá vec pre váš výbor. E, riešili sme náklady na úspešného uchádzača, e, mali sme externú štúdiu roku 2009, pokiaľ ide o náklady zamestnania ľudí pre medzinárodný e, verejný sektor, OSN, Svetová banka a tak ďalej, nielen EÚ. Tam boli, a už aj tak sme boli na tej lacnejšej strane, tam to vidíte, vpravo je EÚ. Priemer všetkých organizácií bol vyše 40 tisíc eur v EÚ, menej ako 10 tisíc. Ale my sme sa snažili to ešte vylepšiť. Máme interštálny postup. EPSO vďaka tomu znižilo náklady o tretinu. A teraz tie náklady dokážeme segmentovať podľa druhu konkurzu. Mm-hmm 2,6 na AST, 13 eh, tisíc na ehm, všeobecnú pozíciu AD. Musíme si ale uvedomiť, že tie náklady eh, sa teda reálne nezvýšili. EPSO vzniklo v roku 2002, keď to porovnáte eh, s priemernými nákladmi zamestnania na plný úvezok, to je 5,5 milióna eur, vychádzajú z 35 ročnej kariéry. My sme 13 tisíc eur, naozaj nie je veľká investícia ak teda mm, vyberieme toho správneho kandidáta. Tým e, e, chcem povedať e, nasledovne, teda môj druhý mandát končí a myslím si, že je potrebné poukázať aj na výzvy, ktoré nás čakajú do budúcna. Inštitúcie v prvom rade majú teda starnúci personál, ale celá generácia by momentálne momentálne odchádza do dôchodku asi tretina a v tom 10 ročí e, odíde z komisie, asi polovica v parlamente, takže budú chýbať zručnosti aj e, talenty. Máme tu ale e, generáciu eh, tzv. millennials, eh, ktorí vnímajú veci úplne inak, pokiaľ ide o ich očakávania od zamestnania, zamestnávateľa, života a tak ďalej. Eh, nemajú teda skôr záujem o celoživotné zamestnanie u jedného zamestnávateľa, takže naozaj veci vnímajú inak. A ide im o rôzne veci. Pán Dokoš, je akože pozitívne to, že chcú správ, sú prácu, ktorá dáva zmysel, zmysluplnú prácu. A naša ponuka je tu veľmi silná. Keď prídete pracovať pre Európsku úniu, s časťou naozaj projektu, máte možnosť osobne prispieť k budúcnosti Európy, čo je teda veľmi veľké atraktívnosť, taktiež kariérny postup, e, to, ako to v reštauráciách funguje, využívanie technológií a tak ďalej. To sú veci, ktoré nie sú už také atraktívne. Takže čo sme čas viac svetkami, je to, že tie najlepšie talenty, e, že je tam obrovská koncentrácia obrovská konkurencia e, zamestnávateľov v mnohých krajinách, naozaj veľmi ťažké získať tých najlepších. Takže je tu určité očakávanie od verejného sektora. To je tým je teda tá diverzita občanov, ktorým, ktorým slúžime a teda diverzita talentov, um, ideálov, um, predstav a tak ďalej. A ešte posledná vec. Ja teda samozrejme netvrdím, že sú veci dokonalé. Ešte sa toho dá veľa zlepšovať. V každom prípade sa nám však podarilo etablovať sa ako naozaj také centrum špičkovej kvality v oblasti, v ktorej fungujeme, spolupracujeme s profesionálnymi uh, orgánmi uh, v rôznych častiach sveta. Uh, týka sa teda zamestnávateľov vo verejnom sektore, vymieňame si slučené postupy, snažíme sa um, spoločne zlepšovať naše postupy. No a naša pozícia je tu veľmi dobrá, bolo to aj uznané. Napríklad sme získali uh, cenu za uh, najlepšie postupy a inovácie OSN. Uh, tri inštitúcie boli v top 4 a pokiaľ ide o cenu Randstad ako najatraktívnejší zamestnávateľ v Belgicku a ešte sme dostali aj ďalšie ocenenia. Takže myslím, pani predsednička, že sme naozaj e, veľmi seriózne pristúpili k slovám kritiky nielen dvora auditorov, ale aj zo strany Európskeho parlamentu. Myslím, že sme mm, sa tej výzvy chopili, mm, že náš imič je oveľa lepší ako v očiach e, investícií, e, inštitúcií, tak aj v očiach občanov myslím, že ľudia, ktorí sa uchádzajú v rámci našich konkurzov, e, odchádzajú s pocitom spravodlivého prístupu, či už sú úspešní alebo neúspešní. No a pokiaľ ide o budúcnosť verejnej služby Európskej únie, musíme stále naše procesy e, zlepšovať, e, adaptovať, teda znižovať náklady, ako aj čas na nábor pracovníkov. A tam sa teda ešte naozaj dá čo zlepšovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Chcem povedať, že som skutočne prekvapená. Kolegyňa Ayala Sender, ktorý sa prihlásila o slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať. Ďakujem pekne za váš príhovor. Vlastne je to v súlade s tým, čo povedal účtovný dvor vo svojej správe z roku 2019 a čo sa mi čo sa mi páčilo predovšetkým, bolo to, že ste sa s tým takto popasovali. Ďakujem takisto za to, že e, tu máme teraz skutočne takéhoto profesionála v čele tejto organizácie, pokiaľ ide o nábor zamestnancov. Chcel som sa teda iba spýtať v súvislosti s tým, čo môžeme nazvať takým vesmírom európskeho personálu. Chcela by som vedieť, že či ste identifikovali nejaké kľúčové aspekty, ktoré by boli zásadné pre jednotlivé inštitúcie, že či ste schopní hovoriť o nejakých špecifikách, alebo či ste boli schopní zistiť, či sú tu atraktívnejšie miesta, alebo nie, či sú tu inštitúcie, ktoré sú atraktívnejšie pre uchádzačov, či si konkurujú, a akým spôsobom vlastne v tejto chvíli, respektíve do akej miery sú tieto inštitúcie aj v rámci náboru atraktívne alebo neatraktívne pre uchádzačov. Takisto ten vzťah EPSA a medzinárodných a národných expertov a odborníkov, pretože samozrejme nám ide o národných odborníkov a takisto je stále dôležitejšie, teda viac dôležité ten systém stáži podporovať, stáži na úrovni národnej ako aj európskej a potom takisto ešte štipendisti. Štipendisti alebo štá, stážisti, ktorí nedostávajú odmenu finančného charakteru, to znamená nepoberajú plat. A ako tá situácia teda vyzerá? Či tu je v tejto chvíli lepší systém, alebo či ten systém v budúcnosti sa bude zlepšovať. teraz ešte ďalšia otázka takého konjunkturálneho charakteru, pretože to súvisí s tou správou z roku 2009 a teraz sme už v roku 2017. Takže by som chcela vedieť, či tá hospodárska kríza mala dopad aj na nábor, pretože si spomínam, že miesta pre španielských občanov tá situácia hospodárskej krízy viedla k tomu, že predtým nie tak veľmi atraktívne miesta v Európskej únie sa po roku 2008 stali veľmi atraktívnymi. Ako to teda u nich vyzerá, alebo ako to teda vyzerá v týchto členských štátoch, to môže predstavovať nejakú brzdu alebo brzdu pre životnú úroveň pre jednotlivé štáty a potom takisto ešte ďalšie veci, pretože hovoríte tu hlavne o rozmanitosti, neviem, či to spadá do vašej kompetencie. Takisto otázka, či máte nejakú rovnicu alebo riešenie pre to, či v rámci tejto rozmanitosti budeme otvárať dvere aj ľuďom z tretich krajín, To znamená ľudia, ktorí nemajú európsky pôvod. Ja neviem, otvárame dvere napríklad ľuďom z rodín uprch, u, utečencov alebo nie, pretože to úzko súvisí potom aj s problémom, ktorému momentálne čelíme, a to je starnutie populácie. Pán Sala Franka, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa takisto poďakujem predsedovi EPSO za jeho prezentáciu, kde riadite náborové systémy vo všetkých inštitúciách, čo je dôležité a komplikované. A teraz by som spomenul dva body. Jeden z tých bodov už spomenula pani Ajala, ale ešte z druhého uhla pohľadu. Táto kríza, a teraz nie hospodárska kríza, ale či európska kríza, európska kríza či nejakým spôsobom ovplyvňuje počet mladých ľudí, ktorí sa chcú stať súčasťou európskych inštitúcií. Či teda táto kríza, či teda ste si všimli, že v rámci tejto európskej krízy sa znížil nejaký záujem o tieto miesta, alebo či ten počet žiadostí je v podstate rovnaký. Takisto ste hovorili o generačnej obnove, veľa ľudí ide do dôchodku, veľká časť nášho personálu odišla do dôchodku alebo odíde do dôchodku. Ako teda fungujú tie nábory, pretože bola kedy my vieme, že sme sa sústredili na skúsenosti, skúsenosti s inštitúciami a ja by som chcel vidieť, že čo vy teraz hľadáte, ako by mal vyzerať ten ideálny profil žiadateľov. A ešte posledná otázka, pani predsednička. Veľmi často, keď hovoríme o týchto rezervných zoznamoch, ešte ešte sú to zoznamy, ktoré nemôžu zaistiť to, že ľudia, ktorí sú na týchto zoznamoch, sa niekedy dostanú na to svoje miesto, na, o ktoré sa uchádzali, takže my vieme, že celé to výberové konanie je veľmi komplikované a tí ľudia, ktorí sú na rezervnom zozname, ako sprehľadníme alebo zabezpečíme transparentnosť týchto zoznamov rezerv. Ďakujem. Poprosím kolegyňu Kadenbach. Ja sa budem snažiť vyjadriť veľmi stručne. Nebola to teda súčasť odporúčení účtovného dvora, ale bolo by dobre vedieť, aká je vaša, aké je vaše stanovisko v súvislosti s praxou, so stážami, pretože myslím, že súčasť výberového konania by bolo dobré, ak by sme tu mali mladých ľudí, ktorí už majú nejaké skúsenosti v európskych inštitúciách, Vždy tu máme stážistov, praktikantov, ale pokým som informovaná, tak to výberové konanie ako také tu nie je veľmi jasné. Máme tu ešte celú paletu tzv. atypických stážistov, ktorí vlastne ani nevedia, ako prebehol ten výberový proces. Je to netransparentné sú tu z vašej strany snahy to zlepšiť, aby, to, aby týchto stážistov sme mohli aj platiť potom? Pán Liberácky, poprosím stručne. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Ďakujem za túto správu a to, čo sme práve počuli. Zistili sme, že sú tu niektoré zmeny, ktoré boli urobené správnym smerom. Ja mám dôležitú otázku, pokiaľ ide o transparentnosť vo výberovom konaní, pretože sú tu častokrát otázky alebo stiažnosti ohľadne toho, že to je príliš komplexné, komplikované a že tu je nedostatok transparentnosti. A potom snažíme sa docieliť aj tú geografickú vyváženosť. Chcel som porovnať také krajiny ako Polsko a Španielsko. Napríklad z Polska sme mali 3 krát menej žiadosti ako zo Španielska, ale 5 krát menej ľudí bolo vybraných. Zdá sa, že tu je nejaká nadmerná reprez... nadmerné zastúpenie Španielska v porovnaní s, s Polskom. Nechcem nikomu týmto ublížiť, ale treba primeraným spôsobom zohľadniť Poliakov. Sú tu možno nejaké slabiny kandidátov z niektorých krajín, pretože bolo by dôležité pochopiť, aká je tu príčina pre tento stav veci. Súvisí to možno so vzdelaním, súvisí to so systémom vzdelávania, a sú tu nejaké príčiny, bolo by dobre sa s tým zaoberať. A možno ešte ďalšia vec, konkrétne mali by sme preskúmať, že do akej my potom tí žiadatelia sú adekvátni pre tie pracovné príležitosti, ako sa to potom dáva do súladu, tí, ktorí boli vybratí a tí, ktorí tam majú pracovať. Ďakujem, máme už známe a spomenuté časové obmedzenia, takže nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Budem sa snažiť odpovedať. Pokiaľ ide o tú prvú otázku, EPSO sa snaží nás ľudí pre všetky inštitúcie. My veľmi jasne hovoríme o odlišných úlohách inštitúcií a takisto aj ich sídel. Jasné je, že niektoré inštitúcie majú vyšší profil ako komisia alebo parlament, zatiaľ čo výbory majú menší profil a je to menej atraktívne, avšak takisto robia nábor ľudí, ktorých potrebujú. Sú tu však určité rozdiely, pokiaľ ide o tú atraktívnosť. Z geografického hľadiska o všeobecnosti sa ťažko hľadajú ľudia pre Luxemburg, ľahšie pre Brusel, možno aj náklad na život, tam je jeden z kľúčových faktorov, ktorý to ovplyvňuje. EPSO nezohráva úlohu, pokiaľ ide o tých eh, nezávislých národných expertov, to je otázka inštitúcií, takže k tomu nemôžem nič povedať. A pokiaľ ide o stážistov, praktikantov, Títo sú dôležitou súčasťou hľadania talentov pre inštitúcie. My spolupracujeme úzko s úradmi, ktoré hľadajú stážistov v inštitúciách, ktoré ich vlastne hľadajú v tých obdobiach, keď sa stážisti berú, vysvetľuje sa im takýmto spôsobom, ako sa môžu uchádzať a zdá sa, že veľa ľudí, ktorí sú potom úradníkmi, robili stáž, predovšetkým pokiaľ ide o komisiu. Takže ten tok ľudí, ktorí boli stážisti, stážistami a potom sú dočasnými agentami a neskôr už úradníkmi, tak to je taká typická situácia, ktorú máme, ale spolupracujeme so stážistami, pretože to sú vysoko talentovaní ľudia, ktorí preukázali veľkú mieru motivácie, pokiaľ ide o snahu pracovať pre inštitúcie. Finančná kríza mala veľký dopad na našu prácu, dokonca dlhšie ako jeden rok. Je tu veľká miera nezamestnaných ľudí, mladých v členských štátoch práve v, juhu, v južných krajinách a toto posilnilo mieru posielania žiadostí o prácu, pretože z takých krajín ako Grécko, Španielsko, Taliansko. Dá sa to očakávať, Takisto vidíte, že ten zrkadlový obraz pre také krajiny ako Nemecko, kde je veľká miera zamestnanosti, vysoká životná úroveň, málo nezamestnaných, tam sa ťažko robí nábor. Pokiaľ ide o plat, to zohráva takisto svoju úlohu. Je veľmi atraktívne pracovať v týchto inštitúciách, keď pracujete z krajín, kde sa za, zarába v stovkách eur, nie v tisíckach a ťa, ťažko sa zasa hľadajú ľudia z Dánska, tam je najväčšia výzva, ktorú máme momentálne. Tam sú platy vysoké, ale nie je iba o to. Sú tu viaceré faktory, ktoré sú dôležité, napríklad prístup k Európe, otázka k životnej úrovni, takisto v krajinách, eh, kde je životná úroveň vysoká, nehovoríme vždy iba o peniazoch, takže ťažko týchto ľudí dostanete sem. Eh, Brusel sa zdá byť problémom po tých teroristických útokoch. Veľa ľudí si dvakrát rozmyslia, že či sa presťahujú do Bruselu, či už teda právom alebo nie, ale je to faktor dôležitý. Takisto sa chceme sústrediť na rozmanitosť a, a sledujeme tie toky ľudí detailne, pokiaľ ide o výberové konania AD5. Títo ľudia majú rôznorodé pozadie, viac, rôznorodé akademické štúdie za sebou, viaceré typy univerzít absolvovali, takže je to taká diverz, rozmanitá skupina ľudí, ale nedostatočne. Snažíme sa výsť v ústrety ľuďom z minorít v rámci Európskej únie. Samozrejme, jedna z bariér aj pre migrantov je to, že musia mať európsky pas. To je veľmi dôležité. A ak to už tak je, tak tam nie je žiadna bariéra, ale snažíme sa výsť v ústrety týmto rozmanitým skupinám a chceme, pri, chceme takisto robiť nábor pre zdravotne znevýhodnených ľudí, handicapovaných ľudí, ale to je niekedy ťažké. Nevidíme žiadnu krízu, pokiaľ ide o nejakú dôveru v Európu. Práve naopak, pokiaľ ide o mladých ľudí, tak my vidíme, že mladí ľudia majú vysokú mieru motivácie, pokiaľ ide o EÚ, možno to bolo podporené tými ťažkosťami, ktoré sme tu mali, pretože mladí ľudia vidia v tomto veľkú príležitosť, aby prispeli k zlepšeniu našej spoločnosti, takže nejakým takým neočakávaným spôsobom to malo takýto pozitívny efekt a my sme presvedčení, že táto motivácia sa nedá merať iba na základe tých viac multiple choice testov, ktoré sa robili v minulosti a tie boli ťažké, ak ste nežili v tomto prostredí, ak ste nemali jednoducho prístup k tým knihám, ktoré sa tu na tieto testy ako príprava publikovali. My robíme tieto naše testy a hodnotenia takým spôsobom, že sa snažíme ohodnotiť aj tú motiváciu a vedomosti, ale snažíme sa tú motiváciu motivovať stále viac a myslíme si, že sa nám hlásia motivovaní ľudia, sú tu ľudia, ktorí eh, Mali sme tu štúdiu napríklad na komisii. Nie je to jednoducho nejaký pokles motivovanosti voči Európskej únii od roku 2010, takže ľudia sú rovnako motivovaní, ako boli aj predtým. Pokiaľ je to rezervné zoznamy, myslím, že sa nám podarilo zlepšiť tie systémy, predovšetkým tým, že ten, tá dĺžka tých zoznamov sa jednoducho prispôsobila voľným miestam, tým sa aj zvýšila príležitosť dostať sa k miestu. Všetky tie všetky tie voľné pracovné príležitosti sú k dispozícii tým ktorí absolvovali EPSO a prešli ním. Myslím, že treba odstrániť nejaké negatívne prvky, ktoré tu ešte stále sú. Myslím si, že musíme byť pripravení uzatvoriť tie staré zoznamy, ktoré sme tu mali, lebo všeobecnosti ten systém funguje dobre. Pokiaľ ide o tých praktikantov, to som už spomenul, sú veľmi dôležitým prvkom, kde hľadáme mladých talentovaných ľudí. Ja by som podporil aby sme mali iba platených stážistov v rámci tých programov, ktoré máme, ale spolupracujeme teda s nimi. A čo tu vidíme aj v rámci ďalších organizácií, vidíme tu určité prepojenie medzi tými stážistami a tým, že ich využívame teda ako taký zásobáren talentov, aby sa takýmto spôsobom potom tie e, možnosti v ich kariéry dokázali pretaviť. Častokrát je to tak, že stážisti po stáži prestanú pracovať a to je taká dosť ťažká chvíľa, kedy sa musia rozhodnúť, že čo ďalej. Ale je tu veľké množstvo ľudí, kde vidíme, pre všetkým tí, ktorí absolvovali EPSO, že ich predchádzajúci zamestnávateľ bola jedna z inštitúcií Európskej, to znamená, pracovali tu istý čas a zistili, že ich skutočne zaujíma tá práca pre Európske inštitúcie a rozhodli sa, že sa prihlásia. A pokiaľ ide o transparentnosť, my sme v každej fáze veľmi transparentní, my všetky informácie zverejňujeme, každý dostane známky, ohodnotenie, každý, kto príde do hodnotiaceho centra, dostane konkrétne informácie, taký pas kompetencií, zručností. Skutočne sú to aj komentáre k tomu, ako uspeli počas tých skúšok, takže to odníme trochu tú frustráciu, ktorú by mohli mať po neúspešných po neúspešných skúškach. Pokiaľ ide o počet kandidátov z Polska, nevieme, prečo je ten stav taký, aký je, ale momentálne to preskúmávame s polskými úradmi. Mali sme na jeseň máme seminár pre 7 krajín, kde sa ťažko získajú ľudia. Ide o Írsko, Dánsko, Nemecko, Francúzsko, Holandsko, Česko a Švédsko, ako aj Polsko takže tam prizveme aj predstaviteľov vlády polskej a chceme jednoducho sa pozrieť na tie osobitosti jednotlivých členských štátov, aby sme v budúcnosti lepšie prilákali tých mladých ľudí v úzkej spolupráci s týmito vládami. S tým, aby sme pracovali v partnerstve s príslušnými štátmi a dokázali pritiahnuť dostatok záujemcov z týchto štátov pre naše inštitúcie. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne. Naozaj zapôsobili ste na mňa e, svojim popisom úspechov. Je jasné, že tento vývoj musí pokračovať. A samozrejme nesmieme e, tolerovať nejaké nedostatky a EPSO e, musí preukázať, že ešte nie sme na konci, že je to zatiaľ iba stupeň.